Bolo to iba pred mesiacom, kedy sme začali, bolo to veľmi rýchle víťazstvo. Skutočne veľmi ďakujem. Ďakujem pekne, pán Stevenson. Takže prejdeme k hlasovaniu. Návrh rozpočtu 2011. Druhý návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Prvý návrh za. Proti. Pán Salato, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja neviem nájsť svoju hlasovaciu kartu, takže by som sa veľmi rád zúčastnil, ale... Honorevole Salato, ne... Pán Salato, vy sa môžete zúčastňovať tu vzadu máte práve e, pracovníkov, zriadencov, ktorí rozdávajú karty. Tu za e, plenárnou miestnosťou. Takže návrh 1 za, proti, kto sa zdrží hlasovania schválené. Dobre, môžeme si to vedieť elektronicky. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Piatý návrh za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Nie, tentokrát nebudeme overovať. 4 za. 4 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia v pozvenenej podobe, menovite, nech sa páči. Všetci už hlasovali. Končím hlasovanie. Veľká väčšina, takže je to schválené. Teraz správa SAIFI. Hlasujeme Pán Kaziny, áno, nech sa páči. Pán predseda, ja som hlasoval za, ale moje hlasovacie e, zariadenie nefungovalo. Dobre, poznamenáme si to. Dobre, to isté platí aj pre mňa, ale zariadenie nefungovalo. Takže teraz správa SciFi. Jednoduchý, zjednodušený postup. Hlasujeme o správe menovite. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Veľká väčšina za. Blahoželám pani Saifi. Teraz správa Nedelčeva. Taktiež zjednodušený postup. Budeme hlasovať o celej tejto správe. Kto je za, Áno, nech sa páči. Ja chcem taktiež, aby bolo zaznamenané v zápisnici, že pri predchádzajúcom hlasovaní moje hlasovacie zariadenie nefungovalo. Dobre, to berieme na vedomie, aj vo vašom prípade a pošleme vám tam technikou. Takže boli sme pri správe Nedelčeva, kto je za, proti, kto sa držíva hlasovania schválené. Blahoželám. Teraz budeme hlasovať o správe Paliadely. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držíva hlasovania? Schválené. Opäť blahoželám. Teraz správa Lichtenberger. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držíva hlasovania? Schválené. Blahoželám. Teraz správa Belet. Nech sa páči, pán Belet. Vole parlare? Prego, yes, Vážení kolegovia, predsedajúci, pred minútou som spomenul, že je to veľmi dôležitý signál, ktorý parlament dnes vysiela. Fakt, že chceme zabezpečiť naši duálny, našu budúcnosť duálneho systému, aj komerčné vysielanie, aj pre verejnoprávne vysielanie zároveň. Vážení kolegovia, tí, ktorí ste si pred rokom mysleli, že tento parlament sa nevie zhodnúť na texte záruk pre mediálny pluralizmus. Milili ste sa. Chcel by som poďakovať najmä eh, kolegom Petre, Petre a Doris Pak, pretože ona je matkou tejto iniciatívy. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem pekne, pán Belet. Kto je za? Nie, pardon, opravujem sa. Odsek 22, kto je za? To je proti? Kto sa držíva hlasovania schválené? Odsek 35, prvá časť za, proti, kto sa držíva hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, kto sa držíva hlasovania schválené. Teraz e, celý návrh budeme hlasovať menovite. Hlasovanie končím. Veľká väčšina za. Blahoželám spravodajcovi. Teraz na vrchu uznesenia 13325 OSN. Druhý návrh to je za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Ocek 5 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. schválené. Ocek 8, e, prvá časť za, druhá, proti, kto sa držia hlasovania schválené, druhá časť menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Tretí návrh menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie končím zamietnuté. Štvrtý návrh za, proti, kto sa držia hlasovania zamietnuté. Piatý návrh, prosím hlasujte elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté šiestý návrh za, proti. Kto sa držia hlasovania zamietnuté. Prvý návrh za. Nie, pardon, elektronicky. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. Blahoželám. Teraz eh, včelárstvo. 1, 4, 6 identické za. Proti. Kto sa držal hlasovania schválené. 2 a 5 za prvú časť, proti, kto zdržuje hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržuje hlasovania schválené. Druhá časť elektronicky. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 12. odsek, 4 časti, prvá za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené, druhá za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené, tretia za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené, štvrtá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania schválené. 16. odsek, prvá časť za, proti, kto sa drží hlasovania schválené, druhá za, proti, kto sa drží hlasovania schválené, odsek 18, e, prvá časť za, proti, kto sa drží hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa drží hlasovania schválené, úvodné ustanovenie alebo zúvodnenie B, prvá časť za, proti, kto sa držal hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa držal hlasovania schválené. D, prvá časť za, proti, kto sa držal hlasovania schválené. Tretí návrh elektronicky. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Siedmy návrh menovite, nech sa páči. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 8 menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o celom návrhu. Pozmenené podobe za, proti, kto sa drží hlasovania, schválené. Blahoželám výboru, ktorý predložil tento návrh uznesenia. Teraz e, Kolárska Bobinská, nová energetická stratégia pre Európu, 8 odsek za, proti, tu sa zdržíva hlasovania schválené ústny pozmeňujúci návrh pána Svobodu, eh, odsek 32, nech sa páči, pán Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme hlasovali v útorok o správe Robkoj s pozmenujúcim návrhom pri e, uholných baniach, ale je to rozhodnutie parlamentu, či sa vám to páči alebo nie. Ak chcete nejaký odlišný odsek, tak by to nevidela dobre hlavne komisia. Takže v prvom návrhu EPP navrhujem e, an kompetitív e, vložiť, vložiť tento výraz, aby to bolo v súlade so správou Rabkaj aby sme boli v súlade s tým, čo povedal parlament pred týždňom. Ďakujem. Sono deputati che... Pýtam sa, či sú nejaké námietky voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Je 40 poslancov, ktorí sú proti. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som chcel povedať, že pozmením pozmenujúci návrh pani spravodajkynie by e, mal byť e, postačujúce, aby sme zúčili koherentnosť nášho znenia. Myslím si, že je to dostatočne zabezpečené. A druhá časť tohto pozmenujúceho návrhu sa vzťahuje iba na e, čierne uhlie celej kombinácie zdrojov energie, ktoré sa používajú v Európskej únie a nie je žiadny dôvod, aby sme ten, túto rovnovahu narušili. Apelujem, aby sme e, hlasovali proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujem pekne. Mm, netreba tu opäť e, otvárať diskusiu na túto tému e, pán Svoboda predložil tento ústny pozmenujúci návrh, takže sa ešte raz pýtam, či sú nejaké námietky proti. Dobre. Myslím, že tých 40 poslancov sa postavilo a sú proti, takže tento návrh je zamietnutý. Hlasujeme o prvom návrhu za. Proti. Zdržba hlasovania. Ale dobre, overíme si to. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Teraz odsek 32. 32. Za. Proti. Kto sa držia hlasovania? Zamietnuté. Teraz hlasujeme menovite o odseku 52, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Odsek 56, e, dve časti. Prvá časť za. Proti. Do zadržba hlasovania schválené. Druhá časť. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Odsek 63 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Odsek 68, dve časti. Prvá časť za, proti. Kto sa držia hlasovania schválené. Druhá časť za, proti. Kto sa držia hlasovania schválené. Odsek 70, prvá časť za, Áno, 71. časť. Nož, prepačte, je to nesprávne. V podkladoch 69 za, proti. Kto sa hlasovania schválené. 70, prvá časť za, proti. Kto sa hlasovania schválené. Druhá časť za, proti kto sa drží hlasovania? Schválené. 73. Prvá časť za. Proti. Kto sa drží hlasovania? Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa drží hlasovania? Schválené. Odsek 79. Prvá časť za. Proti. Kto sa drží hlasovania? Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa drží hlasovania? Schválené. 88. Prvá časť za. Proti. Kto sa drží hlasovania? Schválené. Druhá časť za proti, To sa zdržiava hlasovania, schválené. Dobre, dobre, elektronicky, nech sa páči. Hlasovanie teraz skončené. Je to veľkou väčšinou schválené. 3 a 4 za. Proti. Kto hlasovania? Overíme si to. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie končím. Schválené. Štyrmi hlasmi, ale schválené. Teraz hlasujeme o tomto návrhu uznesenia menovite. Nech sa páči. Hlasovanie je ukončené. Schválené veľkou väčšinou. Blahoželám spravodajky Nikolárskej Bobinskej. Teraz konferencia v Cancúne. 14. Eh, hlasujete menovite. Končím hlasovanie. Schválené. Šiestý odsek, z prvá časť za, proti to sa zdržal hlasovania schválené. Druhá časť za. Proti. to sa zdržia hlasovania schválené. Návrh číslo 2. Dve časti. Prvá časť za. Proti. to sa zdržia hlasovania schválené. Druhá časť za. Proti. to sa zdržia hlasovania schválené. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Druhá časť. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Teraz návrh 15 za. Dvíhajte ruky, inak sa to ťažko počíta. Proti, kto sa drží hlasovania elektronicky, si to overíme. Hlasovanie je ukončené. Schválené. 16 za. Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Opäť si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Dlho to trvá. Schválené. Tretí návrh za proti. Kto sa zdržava hlasovania? Zamietnuté. 17 za. Proti. Kto sa zdržava hlasovania? Zamietnuté. Elektronicky stôl veríme, prosím hlasujte. Hlasovanie je ukončené zamietnuté. Návrh 18. E, Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Návrh 19 za. Proti. Za hlasovania schválené. 4 za. Dobre, tak 19 si overíme, prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Návrh 4 za. Proti. To zadržava hlasovania. Ale dobre, aj to si overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Navrh, eh, ocek 15 za. Proti. Zadržová hlasovania zamietnuté. Návrh 5, prvá časť, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Druhá časť, menovite opäť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 20 menovite. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Odsek 17, prvá časť za, proti, kto sa držíva hlasovania, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa držíva hlasovania, schválené. Dru- tretia časť za, proti. Dobre, overíme si to elektronicky, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Odsek 20, prvá časť za, proti, to sa trvá hlasovania, schválené. Tak to bola druhá časť? Nie, teraz druhá časť za, proti, to sa trvá hlasovania, schválené. 29 za. Proti. Zdržal hlasovania schválené. 23 prvá časť za. Proti. Kto sa hlasovania schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? A overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 7. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Druhá časť odpadá. 21 menovite. Prosím, hlasujte. Je hlasovanie teraz ukončené. Schválené. 26 odpada, 22 menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené 23 za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Myslím, že je to zamietnuté. Dobre, overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte o 23. Hlasovanie končím. Zamietnuté jedným hlasom. Ja myslím, že možno, že predsedníctvo predsa nie je až takéto účinné Návrh 8 za. Os proti. Kto sa držíva hlasovania? Zamietnuté. 24 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. 25 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Overíme si to elektronicky. Hlasovanie končím. Schválené. 26 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. 9 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. 10 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. 28, prvá časť za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. Druhá časť za, proti Overíme si to. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 11 za, proti, kto sa zdržáva hlasovania zamietnuté, 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, myslím, ale overíme si to. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to jasné. Jednotka odpada, 27 za. Proti. Zdržba hlasovania zamietnuté. 31 za proti, kto sa držal hlasovania, schválené 12 pro, za, proti, kto sa držal hlasovania, schválené, pardon, zamietnuté. 74 za, proti, kto zdržiava hlasovania, schválené. 13 za, proti, kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 30 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Dobre, dobre, overíme si to elektronicky. Návrh 30. Hlasovanie je teraz ukončené. Schválené. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia v pozmenenej podobe. Kto je za? Proti? Overíme to elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Uznesenie je schválené. Blahoželám. Teraz západná Sahara. Budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa drží hlasovania? schválené. Blahoželám. Ukrajina. Návrh 4. Kto je za? Proti? Kto sa držba hlasovania zamietnuté? Pán Galer navrhuje ústny pozmeňujúci návrh. Môžete nám ho prosím vysvetliť. Ďakujem pekne, pán predseda. Od vzniku uznesenia sa zmenil jeden fakt. E, Ukrajina to ešte nebola určená ako predsedajúca krajina OBSE v roku 2013 Teraz je to jasné a preto navrhujem túto zmenu. Calls on the Ukrainian... Vyzýva ukrajinskú vládu, aby e, zosledala legislatívu o médii, e, médiách so štandardmi. To zostáva bez zmeny a teraz to znie e, rozhodné e, aktivity zvýši kredibilitu Ukrajiny ako predsedajúcu Ukrajinu OBS v roku 2013. Sú nejaké námietky? Pýtam sa, či sú poslanci, ktorí by boli proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Zdá sa, že nie, takže budeme hlasovať. To je za. To je proti. To sa držba hlasovania schválené. Tretí návrh. Za. Proti. To sa držba hlasovania? Zamietnuté. Siedmy návrh, to je za. Proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnuté. Ale overíme si to elektronicky. Návrh 7. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Prvý návrh. Kto je za? Menovite, pardon. Hlasovanie je ukončené. schválené. Veľkou väčšinou 5 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. 8 návrh za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. Druhý návrh za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Návrh 9 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Navrh 6 za. Za 6. Dvíhajte ruky. Proti. Zdržbala svania. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie ukončené. Schválené. Budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia. Kto je za? proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené, blahoželám. Teraz správa Žado. Medzinárodná obchodná politika. Prvý a druhý návrh boli stiahnuté. Prvý odsek, prvá časť za, proti, druhá časť za, proti, kto sa zdržal hlasovania, Zamietnuté. Druhý odsek, prvá časť za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania schválené, druhá časť za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté, odsek 3 za, proti prvej časti, kto sa zdržoval hlasovania schválené, druhá časť za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté ale overíme si to elektronicky. Druhá časť, odseku 3. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Druhá časť je zamietnutá. Odsek 8, prvá časť za. Proti. Kto sa držal hlasovania schválené, druhá časť za. Proti. Kto sa držal hlasovania zamietnuté. Odsek 16 za. Proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnuté. Odsek 20, prvá časť. Dobre, elektronicky si overíme odsek 16. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. 20. odsek, prvá časť za. Proti zo hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Overíme si to, druhá časť odseku 20. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Odsek 22. Je tu ústny pozmeňujúci návrh zelených. Vážený pán predseda, my navrhujeme zmeniť eh, koniec 22 a nahradiť eh, prevent výrazom inform a bolo by to eh, zdôrazňuje, že aj požiadavka parlamentu na komisiu a členské krajiny s cieľom informovať Európsky parlament o ústupkoch agentúr a Európskej investičnej banky ktoré by mohli mať negatívny dopad na klímu. Pýtam sa, či sú nejakí poslanci proti tomuto pozmenujúcemu návrhu. Zdá sa, že nik, takže budeme hlasovať o oceku 22 s touto ústnou zmenou, kto je za, proti, kto sa hlasovania schválené. 24 menovite. Hlasovanie končím. Schválené. Odsek 30. Za. Proti. Zdroba hlasovania zamietnuté. 31 za. Tridsaťdva za, proti, zamietnuté. 33, dve časti. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 34 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 35 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania zamietnuté, 38 menovité hlasovanie, odsek 38, Hlasovanie je ukončené. Nie, ešte sa vrátime k 35. odseku. Menovite, prosím, hlasujte. Zamietnuté. 38. Menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to schválené. 39. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Tu sa zdržuje hlasovania. Schválené. Druhá časť za. Proti. Overíme si druhú časť 39. odseku. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 48 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 49 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že je to schválené, ale radšej si to overme. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 50 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 51 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 53 za. Pardon, prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. Druhá časť za. Proti to sa drží hlasovania zamietnuté? 57 za. Proti. to sa drží hlasovania zamietnuté? 58. Prvá časť za. Proti. Kto sa držal hlasovania schválené? Druhá časť za. Proti. Kto sa držal hlasovania zamietnuté? 63 za. Proti. Kto sa držal hlasovania zamietnuté? 65 za. Proti. Kto sa držal hlasovania zamietnuté? 71, prvá časť za proti, zdržali hlasovania schválené, druhá časť za, ale menovite si to radšej overíme. Druhá časť, 71. Hlasovanie je skončené. Druhá časť je zamietnutá. Tretia časť za. Proti. Dozadržoval zamietnuté. 11 za. Proti. Kto sa drží hlasovania zamietnuté? 13 za. Overíme si 11. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 13 za. Proti. Kto sa hlasovania zamietnuté? 14 za. Proti kto sa držal hlasovania zamietnuté? 15 za. Proti. Kto sa držal hlasovania zamietnuté? Úvodné hlasovanie B. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa držal hlasovania schválené? Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Zamietnuté. C. Dve časti. Prvá za. Proti. Kto sa zdržoval hlasovania? Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal svania Zamietnuté. D. Za. Proti. Kto sa zdržal svania Zamietnuté. Teraz H. Za. Proti. Kto sa svania Zamietnuté. Ale radšej si to overíme. Teda budeme hlasovať o celom uznesení. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. S veľkou väčšinou schválené. Blahoželám. Teraz správa Dezír. Ešte stále nie sme na konči. Druhý odsek. Prvá časť za. Proti. Kto sa držíva hlasovania schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, tretia časť za, proti, To sa zdržal hlasovania zamietnuté. Tretí odsek, menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Odsek 4, menovite opäť, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Odsek 20, prvá časť za, proti, to sa zdržalo hlasovania schválené, druhá časť za, proti, to sa zdržalo so... Neoveríme si to. Druhá časť, odseku 20, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené, 25 za, Lepšie povedané elektronicky, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. 32. Pán e, Dezir má ústny pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to zmena v úvode 32. Dohodli sme sa s tieňovými spravodajcami. Prvé slova by boli v rámci toho istého vypracovania medzinárodného dohovoru a zvyšok tohto odseku by bol nezmenený. Pýtam sa, či je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu. Zdá sa, že nie. Takže budeme hlasovať o 32 touto zmenou pána Dezíra. Kto je za? Kto je proti? Kto sa trval svania schválené? 34. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie končím. Schválené. D za, proti. To zadržovala hlasovania. Zamietnuté. L za, proti, Zadržoval hlasovania zamietnuté, O, prvá časť, za, proti, kto zadržoval zdržal hlasovania, schválené, druhá časť, za, proti, kto zadržoval zdržal hlasovania, zamietnuté. V, prvá časť, za, proti, kto zadržoval zdržal hlasovania, schválené, druhá časť, za, proti, kto zadržoval zdržal hlasovania, zamietnuté. X, pro, za, proti, do sa zamietnuté. Teraz celý návrh uznesenia, menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. A je to schválené veľkou väčšinou. Blahoželám pán Dezír. Teraz posledné hlasovanie. Pravidla hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce. Budeme hlasovať o celom uznesení, kto je za, kto je proti. Pána Alfáno, nech sa páči. Ja som chcel hlasovať za toto uznesenie, ale moje zariadenie nefungovalo. To berieme na vedomie, hovorí pán predseda. A teda, kto je za uznesenie, ja predpokladám, že ste veľkou väčšinou hlasovali za spoluprácu, za horizontálnu spoluprácu. Takže dobrú chuť a teraz vysvetlenia. Beh, perfetto.